Thank you. After serving... Ďakujeme. Po tom, čo vo e, väzení strávil 27 rokov e, v dôsledku režimu, ktorý bol zavedený v roku 1984. Ako viete, e, pán Mandela bol prvým nositeľom Sacharovovej ceny. Parlament zaviedol túto cenu v roku 1988. Pri pležtosti tohto výročia prepustenia Nelsona Mandelu z väzenia predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek vyhlásil Nelson Mandela je inšpiráciou a ostáva naďalej v srdciach a v mysliach mnohých ľudí v celej Európe, v Afrike a na celom svete. Nelson Mandela, jeho meno bude navždy prepojené s bojom za slobodu, spravodlivosť a demokraciu jeho neoblomnosť eh, v požadovaní integrity, demokratickom živote, ľudských právach a zmierení, čo sa týka bývalých eh, proťažkov, eh, stanovil vysoké normy a musíme sa ich držať a veľmi nás inšpirujú. A budeme sa o ne snažiť. Nelson Mandela naďalej um, odvádza charitatívnu prácu na boj proti AIDSu a umožňuje um, mať nádej, nádej miliónom ľudí na celom svete. A O 20 rokov po jeho prepustení sa drží iba jeho posolstva a je to v našich rukách. Ďakujeme. Now I give the floor to Teraz dávam slovo pánovi Kešmenovi, predsedovi delegácie eh, pre vzťahy s Južnou Afrikou. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne, pretože tento parlament nechce sa zbytečne zdržovať. Ale ako ste správne povedali, pred 20 rokmi Nelson Mandela bol prepustený z väzenia, potom ako tam odpíkal 27 rokov e, z politických dôvodov. Svet e, sledoval, ako e, urobil posledné kroky cestou k slobode a zmenil Južnú Afriku aj celý svet. Založil novú, modernú Južnú Afriku a urobil to bez zatrpknutosti alebo hnevu. To preukazuje, že je skutočný štátnik, ktorý sa výši nad ostatnými. A pán predseda, myslím si, že je živým príkladom že buď sme väznemi dejin, alebo sme oslobodení dejinami. Svojim oslobodením oslobodil a svoju krajinu a poslal apartheid do nasmetisko dejin a vytvoril z Južnej Afriky viac národnú demokraciu a preto ho vítame a vzdávame mu hold.